čím ešte predtým, ako prejdeme k ďalšiemu bodu na programe, máme jedno oznámenie, ako si ešte spomínate, 14. marca a predseda rozhodol uplatniť sankciu proti pánovi Korvinovi Mikovi z dôvodu nepriateľných vyjadrení e, v pléne z 1. marca e, proti ženám. Tieto sankcie spočívajú v troch opatreniach. Po prvé, strata e, nároku na denné diety z dĺžke 30 dní, ďalej po druhé, stiahnutie hlasovacích práv v pléne, taktiež pozastavenie účasti na všetkých činnostiach parlamentu v priebehu desiatich dní, v ktorých parlament zasadá alebo ktorý zasadá jeden z jeho výborov alebo delegácií. A ďalej po tretie zákaz v trvaní jedného roka zastupovať parlament na medziparlamentných delegáciách alebo v medziinstitucionálnych fórach. Pán Korvin Mike 27. marca predložil sťažnosť voči tomuto rozhodnutiu. Predsedníctvo včera túto sťažnosť preskúmalo a potvrdilo rozhodnutie predsedu a týmto sankcie nadobúdajú platnosť. Týmto sa, dámy a páni, dostávame ďalšiemu bodu na programe a síce ide o správu pána Daltona, ide tu o typové schvaľovanie motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, ako aj systémov komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá a tiež dohľad nad trhom s nimi. Najskôr dostáva na 4 minúty slovo spravodajca eh, Daniel Dalton. Nech sa páči.